Teraz, kolegovia, budeme vysvetľovať hlasovanie najprv k správe Stevenson. Pani kolegyňa Zaniky je prvou rečničkou. Grazie, Ďakujem, pán predsedajúci. Nariadenie rady o viacročnom pláne pre zásoby sledia bol, e, vychádzal z predchádzajúcich nariadenia, bolo potrebná aktualizácia. Týka sa to rybarského sektoru a musí zodpovedať ustanoveniam zmluvy. A je to veľmi významná úprava, pretože riešenie, ktoré sa teraz prijalo, môže mať vplyv na rozhodovací postup aj v prípade iných viacročných plánov. Preto som hlasovala za. Ďakujeme pani kolegyňa Zaniky. Teraz má slovo pán kolega Jár. Ďakujem, pán predseda. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu má dva rozmery obsahový. Proti tomu nemožno nič namietať. Je dôležité tieto stavy sledovať a pri prílišnom výlove konať. Ale aj druhá časť je dôležitá a preto som podporil tento, túto správu. Ide totiž o otázku, kedy pracujeme s delegovanými právnymi aktami a kedy máme riadny zákonodárny proces, ktorý otvoríme. Výlučne podporujem názor správodajcu, že prenos mm, kompetencií musí byť časovo obmedzený, pretože v konečnom dôsledku ide o to, kde je politická sila v parlamente a ja som naďalej toho názoru, že parlament by nemal ľahko vážne odovzdávať komisii svoje práva. Ďakujem. Ďakujeme kolega Jar a teraz kolega Kelly. Ďakujem, vypočul som si celú rozpravu e, dnes ráno k správe Stevenson a musím povedať, že ma naozaj rozhorčilo, keď som si vypočul, že, je, že sa tu vôbec nerešpektuje Lisabonská zmluva a, a firmy e, predpisy obchádzajú. Mnohí poslanci sa tu snažia čo najviac, aby e, vyriešili e, tieto problémy, ktoré majú e, predstavitelia rybolovného priemyslu. Toto sa neuznáva. E, nemali by sme akceptovať ignoráciu. Dnes ráno som hlasoval, e, ako aj väčšina, e, za túto správu 595 zo 610 ľudí hlasovalo za túto správu a dúfam, že toto bude motivovať ľudí i pána Stevensona, aby pokračovali v svojej dobrej práci. Ďakujeme pánu Kelimu. Nasleduje pán kolega Kamal. Uh, Ďakujem za túto možnosť vysvetliť naše názory k tejto otázke. Pánu Stevensonovi uh, z EKR by som chcel poblahoželať. Keď sa pozrieme na spoločnú rybolovnú politiku, je celkom jasné, že to, bolo, že to je zlyhanie. Je to pokus o centrálne plánovanie akoby komunistický rybolov Máme tu totiž moria s nedostatočnými stavmi rýb. Sú tu e, najlepšie stavy e, z rôznych oblastí e, okolo Norska, Islandu, Falklandských ostrovov, kde sa musíme baviť o vlastníckých právach, obžive rodín a o trvalo udržateľnom rybolove. Nie komunistickom postupe a prístupe k rybolovu, ktorý vlastne viedol k vyčerpaniu stavov a strašnej situácii. Treba sa presunúť k novému postupu. Ďakujem. Ďakujeme, pán kolega Kamal. Ešte pán Tenok. Ja som hlasoval za túto správu, pán eh, predseda. Podporujem návrh eh, ale vedecké organizácie by mali zohrávať pri modifikácii každoročných plánov väčšiu úlohu. Treba konzultovať e, s nimi e, stratégie. E, sú tu mnohé výbory pre rybolov v transatlantickej oblasti, kým zmeníme každoročné plány. Čokoľvek možno zistiť a zlepšiť situáciu v oblasti úmrtnosti, e, rozhodnutia e, založené na dôkazoch, dobré rozhodnutia, aby tieto životu, dôležitejšie, životu dôležité stavy sledia e, sa zachovali. Toľko k tejto správe Stevenson, hovorí pán predsedajúci. A teraz e, správa ADER. Začneme kolegyňou Zeniky. Grácie. Ďakujem, pán predsedajúci. Sú mnohé spoločnosti, environmentálne spoločnosti, ktoré výrazne zasiahli Európu a ohrozili zdravie občanov v Európe. Snaha zrevidovať smernicu SVSO 2, tak e, je to dobrá iniciatíva, pretože môže ovplyvniť to, akým spôsobom sa bude zaobchádzať za nebezpečnými látkami Nové normy, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2015, by mali lepšie ochrániť životné prostredie aj zdravie občanov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani kolegyne Caniky a teraz kolega Antonioci. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Veľké environmentálne katastrofy, ktoré všetci poznáme, tak môžeme skonštatovať, že v mnohých prípadoch eh, boli pracovné nehody a to priniesli aj environmentálne katastrofy. Tento dopad e, má teda potom vplyv aj na národ, aj nadnárodný rámec, aj za hranicami členských štátov. Preto som hlasoval za, pretože je potrebné nahradiť smernicu z roku 96, aby sme zabezpečili, že miera kontroly bude nielenže zachovaná, ale aj posilnená. Tiež si myslím, že nové ustanovenia by mali byť jasnejšie, koherentnejšie a tiež by sa mali uľahčiť administratívne postupy. Mali by sme byť aj flexibilnejší, aby sme zmenili o ustanovenie I, aby sme zabránili neželané dopady regul- regulácie 270, e, pretože to by mohla mať vplyv aj na klasifikáciu nebezpečných látok. Ďakujeme pán Antoniaci a teraz kolega Repo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasoval som za túto správu, pretože oznámenie je veľmi dôležité pre všetkých. Občania musia byť správne informovaní o príčinách a dopadoch takýchto nehôd. Ak to budeme podceňovať, ohrozujeme zdravie našich občanov. Treba sprísniť pravidlá, to je správne, zúčastnení musia byť zodpovední aj za komunikáciu. Každé 4 roky sa robí e, vyhodnotenie, to je správny dohľad, bezpečnosť európskych občanov sa takto musí zlepšiť a ja preto vítam túto iniciatívu. Ďakujem, pán Repo. Teraz pán kolega Jár. Ďakujem, pán predsedajúci. Havária v talianskom Seveze si vyžiadala mnohé ľudské životy a ukázalo sa v tej dobe, že je veľmi dôležité robiť prevenciu aj v oblasti priemyslu, aby vôbec k haváriám nedošlo a ak k ním už dôjde, aby sme mali aj bezpečnostné opatrenia pripravené a preto smernica sa volala podľa tohto mesta Sevezo. Mali sme Sevezo 1, 2 a teraz máme Sevezo 3. A teraz už aj orgány členských štátov um, majú záväzok robiť pre, politiku prevencie a existuje pre e, prevádzkovateľov viacstupňový prístup, ktorý sa stupňuje v závislosti od nebezpečnosti chemických látok. Musia existovať plány, evakuačné plány, plány pre zneškodňovanie jedovatých látok a tak ďalej. A súčasná smernica pokrýva asi 10 tisíc podnikov. A tento počet ukazuje, aká dôležitá je tá smernica a preto som podporil túto správu. Ďakujem. Ďakujem, e, pán Jár, teraz pán kolega Henen. Ďakujem, pán predsedajúci. Je e, zvláštne, e, že na pozadí hospodárskej krízy sa zaoberáme veľkými haváriami s nebezpečnými chemickými látkami. Je to zvláštna atmosféra v tejto správe. Najnebezpečnejšia látka zo všetkých je euro. Nemyslím to od slova do slova, alebo v literálnom slova zmysle niektorí ľudia možno alergicky reagujú na chemikálie, ktoré sú v tých minciach, ale jednoducho ja alergicky reagujem na tú jednotnú menu. Naši lídry, politickí lídry sa tak zasnívali o Európskej únii, že nezohľadňovali vôbec ekonomickú realitu a to, aké budú konsekvencie, ktoré dnes vidíme, e, napríklad deflácia, emigrácia, chudoba, beznádej a nekonečné nové zdaňovanie. My sme sa tak zamilovali do tej krásnej Európskej únie, že sme toto všetko nevnímali. Mimo Európskeho parlamentu, pred Európskym parlamentom v Bruseli je socha ženy, ktorá e, nesie v ruke symbol eura, symbol jednotnej meny, ale teraz Európsky parlament už nemá svoj význam a jedného dňa archeológovia budú vyhrabávať trosky e, Európskeho parlamentu a uvidia tam aj kúsok tejto sochy určite a uvidia, ako to všetko skrachovalo. Hennen, worte, Ďakujem, pán Henen. Vy ste sa síce nevyjadrili k téme, ale na to sú už iné formáty, aby ste sa vyjadrovali, ale dali sme vám slovo a teraz má slovo pani Basesku am votat pentru acest raport deoarece trebuie redusă. Hlasovala som za túto správu, pretože treba znížiť možnosť vážnych veľkých havárií, také, aké bolo napríklad e, Červené blato v Maďarsku v roku 2010. Treba zabrániť negatívnym dôsledkom na ľudia aj na životné prostredie Zdá sa, že táto smernica funguje dobre, ale je potrebné urobiť revíziu, aby sa zlepšila aplikácia a aby sa znížila administratívna záťaž. Najväčšie zmeny sa musia robiť v prístupe k informáciám a tiež v tom, aby verejnosť mala prístup k rozhodovaciemu procesu. Takto sa zvýši viacej ochrana občanov. Prehodnotenie smernice sa musí potom aj vyhodnocovať dohľad a jej plnenie a treba zabezpečiť aj prístup k spravodlivosti a tiež prístup verejnosti k informáciám. Len takýmto spôsobom sa vytvorí atmosféra dôvery. Verejnosť musí dostávať jasné a presné informácie, aby potom mohol príjmať eventuálne opatrenia. Ďakujem pani Basesku, teraz pán Kamal. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme e, zohľadňovali toxické látky a nebezpečné látky. Ja som veľmi rád, že skúmame túto vec, ale mali by sme to vnímať v kontexte širšej ekonomickej situácie a všímať si toxicitu tu. Napríklad toxické dlhy. Napríklad e, niektoré vlády vydávali viac peňazí, ako mali e, míňať. A máme tu teraz tie toxické e, dlhy, ktoré akumulovali tieto vlády a dostali sa do ťažkej situácie. Mali by sme skúmať ďalšie hrozby, napríklad banky alebo, dlhy, alebo vlády, ktoré dávajú krachujúcim bankám peniaze to je nezodpovedné a takisto by sme mali vnímať nebezpečenstvo, ktoré predstavuje euro pre štáty, ktoré nie sú konkurencieschopné. Pozrite sa na Grécko a Španielsko. Tá situácia je neudržateľná, je to nebezpečné pre ich občanov, čiže mali by sme zohľadňovať všetky nebezpečné látky aj v takýchto krajinách. Ďakujem. Teraz pán Tenok. Ah. Alebo tento raz nie? Nie? Takže sme sa dostali ku koncu správy áder a teraz správa rís pán Antonioci. Ďakujem, pán predsedajúci. Smernica 2009 Európskeho parlamentu a rady z maja 2009, pokiaľ ide o potraviny určené pre dojčatá a malé deti, má všeobecné ustanovenia Eh, pokiaľ ide o zloženie a príprava takýchto, prípravu takýchto potravín. Väčšina sa pripravila v roku 1977 tejto smernica nezodpovedá potrebám súčasných spotrebiteľov, preto je potrebná hlboká revízia tejto smernice a preto som hlasoval za návrh pani kolegyne Ries. Je nevyhnutné dohliadať na to, aby sa regulácia zjednodušila aby sa odstránili ťažkosti, ktoré stretávajú členské štáty pri interpretácii existujúcej legislatívy v potravinárstve. To by umožnilo rovnaký prístup k analogickým potravinám v celej EÚ, aby všetci mali rovnaké podmienky e, na vnútornom trhu a hlavne, aby mali a strední podnikatelia mali rovnaké podmienky a rovnako zabezpečené boli práva spotrebiteľov. Pán kolega Repo. Arvoisa puhemies. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasoval, snažil som sa hlasovať za túto správu, ale moje zariadenie nefungovalo. Je potrebné, aby spotrebitelia mali viacej informácií a e, deti, ktoré rastú, ktoré sú veľmi zraniteľné vzhľadom na svoj vek. E, a ako spotrebitelia vieme, že narastá počet obezných detí a štúdie to potvrdzujú, že tento počet neustále narastá. Vieme, že reklama sa obracia práve na tieto deti a snaží sa formovať ich potravinové návyky. A my očakávame a požadujeme skutočné označovanie potravín, aby e, toto etiketovanie, označovanie vychádzalo zo skutočných údajov. Reklama Vieme, že slúži na e, zvýšenie predaja, nie na lepšiu transparentnosť. Preto je potrebné, aby e, fungovala správne ochrana detí. Tieto potravinové látky obsahujú množstvo tukov a nebezpečných látok a to nie je dobré. Ďakujem. Pán Repo, teraz pán Jár. Ďakujem, pán predsedajúci. Komisia v júni 2011 predložila návrh na prepracovanie tejto právnej úpravy, tak aby v budúcnosti existovali špecifické predpisy pre e, dojčatá, malé deti a potraviny pre e, osobitné medicínske účely. Eh, ja si myslím, že v praxi to bude dosť eh, ťažké, pretože existuje veľmi veľa ľudí, ktorí musia dodržiavať osobitné diety a potrebujú určité údaje a preto som vďačný výboru pre zdravotníctvo, že vyriešil tento konflikt. Na jednej strane nechceme zavádzajúcu reklamu, na druhej strane ale potrebujeme dostatočné informácie. Nepotrebujeme zasa ale príliš veľký prílev informácií. Ďakujem ešte raz výboru pre zdravotníctvo, ktorý sa tu presadil a je to, myslím, naozaj um, úprava, ktorá bude úspešná v praxi. Máme samozrejme aj zásadu, že môžeme neskôr ešte preskúmať, či to ide správnym smerom. Ja s touto správou súhlasím. Ďakujem. Teraz pani Nikolaj. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že je to jedno z najdôležitejších dnešných hlasovaní Uvažuje sa o zmene smernice predchádzajúcej, ktorá je už zastarala. A tiež je to dôležité, pretože táto smernica sa um, venuje zraniteľným spotrebiteľom. Títo spotrebitelia sú obeťami zavádzajúcej reklamy a nesprávneho označovania výrobkov a preto potom uh, máme množstvo ťažkých uh, ochorení medzi deťmi a ja prijímam tieto ustanovenia, ktoré e, sa venujú napríklad e, alergii na e, gluten, na lepok a vieme, že dochádza k narastu výskytu ochorení v Európe. Vieme, že máme veľa ochorení celiatídov a teda celiakov. A musíme nájsť také opatrenia, aby sme bojovali proti tomuto ochoreniu musíme nájsť aj iné opatrenia pre lepšiu aplikáciu tejto smernice. Potrebujeme špecifické ukazovatele pre špecifické potreby. Špecializované nápoje sú tu výrobky pre tých, ktorí strácajú, ktorí chcú pribrať či schudnúť zákazníci si zadl- zaslúžia výber, ale tiež musia byť informovaní o tom, čo kupujú. Pravidlá pre označovanie e, dietických produktov musia byť prehľadné. Verím, že členské krajiny implementáciou touto, tohoto, tejto legislatívy pomôžu odburávaniu byrokracie. Ide o uľahčenie e, malým a stredným e, podnikom prístup na trh spotrebitelia potrebujú jasné informácie a podniky jednoduché pravidla, aby mohli efektívne súťažiť. A z týchto dôvodov správu podporujem. Ďakujem pani Jana Kudakis a teraz e, kolega Takula. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasoval som za správu RIS a ďakujem pani RIS, pretože jej správa je naozaj vynikajúca k takejto významnej téme, keď hovoríme o, o potravinách pre dojčatá, pre malé deti. Označenie týchto potravín musí zodpovedať skutočnosti. Nemali by sme vytvárať nesprávny obraz toho, čo konzumujú deti. A preto je táto správa veľmi dôležitá. Konštatuje sa v nej, že potraviny pre celiatikov potrebujú špecifickú e, výrobu. Musíme túto legislatívu naozaj aktualizovať. To sú všetko dobré správy. Súčasná legislatíva je zastaralá, treba ju obnoviť a preto je to prijaté veľmi pozitívne. Ďakujeme kolega, tak, kolegu, kolegovi Takulovi, teraz pani Harkin. Ja som podporila spravodajcu, pokiaľ ide o súčasnú situáciu. Dôležité je tiež povedať, že terajšia legislatíva e, uznáva, že dojčenie je e, veľmi dôležité pre e, deti. Hlasovala som však proti pozmenujúcemu návrhu 87, kde ide o špecializované vedecké publikácie, ide o sunár a Eh, je tu stri, striktné obmedzenie eh, spotrebiteľského výberu. Takisto by sa tu malo zakázať, eh, by sa tu zakázali podľa tohoto reklamy v televízii. To nie je primerané. Mala by to byť určitý pomer medzi sonárom a inými produktami a zatiaľ čo členské krajiny chcú ďalej obmedzovať reklamu, celoeurópsky zákaz reklamy

legislatívy v súvislosti s potravinami pre dojčatá a malé deti, teda pre túto špecifickú skupinu. Takýmto spôsobom sa musia ujasniť normy v rámci označovania potravín a tak zaručíme aj vyššiu úroveň ochrany pre takéto kategórie obyvateľstva. Sektor musí mať aj väčšiu právnu istotu aby sa zabránilo zvýšeniu administratívnej záťaže. Treba zjednodušiť túto administratívnu záťaž. A rovnako treba postupovať a mať rovnaké podmienky pre, na celom území EÚ, aby všetci mali rovnaké podmienky konkurencie schopnosti, aby spotrebitelia mali väčšiu istotu, aby fungoval správne vnútorný trh. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ďakujem pani Bazesku. Toto sa týkalo správy RIS. A teraz k návrhom uznesení. Verejné konzultácie a ich dostupnosť vo všetkých jazykoch EÚ. Začne pán kolega Bielan. Bielan. Pán Bielan. Ďakujem <laughs> bardzo, e, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Lingvistická rôznorodosť EÚ môže prinášať problémy po vzdelávaní aj vo verejnej správe. Udeliť právo verejným konzultácií e, občanom, aby mali ľahší prístup e, v materinskom jazyku. To je síce veľmi cenné a nevyhnutné, aby sme zabezpečili dobré fungovanie a spolunažívanie v európskej rodine. To posilní priamu demokraciu. Väčšia účasť európskych občanov na verejných konzultáciách môže byť signálom konštruktívneho sociálneho dialógu a politickej angažovanosti občanov. V kontekste e, Európy budúcnosti je potrebné, aby e, si občania uvedomili, aké sú výhody európskeho e, práva a ich právo všeobecnosti, konzultácie, spolupráca s NGOčkami a tak ďalej. právo e, mať tieto konzultácie v materinskom jazyku je pozitívna vec a preto som hlasoval za pán Henen. Ďakujem, pán predsedajúci. Každý občan má právo sa rozprávať s európskymi inštitúciami vo svojom vlastnom jazyku a e, toto je jedno, jedno z posledných pozostatkov e, demokracie v týchto inštitúciách mnohí voliči mi hovoria, že prečo Európsky parlament nerokuje iba v angličtine a francúzštine alebo angličtine, nemčine. Ale požiadavka, aby Európska únia produkovala všetko vo všetkých jazykoch, tak to bude potom si viesť k nejakému superštátu. Ide aj o to, ako debatujeme v tomto parlamente. To, čo používame tu, tie slovné spojenia, tie sú unikátne. Inde ich nepo, nepo, nepočujete napríklad rešpektovať princíp subsidiarity. To je niečo osobitné. A máme tu aj dielo 1989 eh, od eh, Georgia Orwella. Tam sa hovorí o tzv. duck speaku bez používania mozgu. A keď používate kliše, tak vy vlastne e, rozmýšľate v týchto kliše. Ďakujem. Ďakujeme, kolega Henen. Nasleduje pán kolega Takula. Arvoisa puhemies. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zdá sa mi, že dnešné rozhodnutie je veľmi dôležité a preto som hlasoval za. Ide skutočne o to, aby všetky naše akty a legislatíva boli k dispozícii v e, jazykoch EÚ. Ide o zvýšenie dôveryhodnosti pre našich občanov a je to je dôležité, aby tieto akty boli disponibilné vo všetkých jazykoch. Ľudia by mali jasne pochopiť, o čo ide, aké sú úlohy inštitúcií, aké je úloha EÚ dokumenty aj verejné vypočutia by mali byť k dispozícii v týchto jazykoch. Je to základný krok alebo základ EÚ a je to aj dôvod, prečo Európsky parlament musí zubami, nechtami e, tento princíp obhajovať, aby boli dokumenty, jeho dokumenty vo všetkých jazykoch EÚ. Ďakujem. A teraz pani kolega Harkin. Ďakujem. Eh, ešte by som doplnila čo si k tomu dlhému zoznamu. Často tu hovoríme o demokratickom deficite a toto je jeden z spôsobov, ako tento deficit možno riešiť Často sa hovorí, že e, sú aj iné mechanizmy pre občanov, ako možno ovplyvňovať tento parlament nielen voľbou poslancov. Jeden zo spôsobov je zapojiť sa do konzultačných procesov. Ja pravidelne e, informujem e, tých, ktorí majú záujem o prebiehajúcich konzultáciách, pretože si myslím, že sú to veľmi užitočné nástroje. A čo je veľmi dôležité, je to, aby občania komunikovali v svojom jazyku a je veľmi dôležité, aby napríklad Íry mohli komunikovať s komisiou v svojom vlastnom jazyku ale jazyk nie je nevyhnutne jedinou prekážkou. Rovnako dôležité je to, aby osoby s postihnutím mohli komunikovať v potrebnom formáte. A v neposlednej miere sa treba pozrieť aj na časový rámec e, e, veľké mimovládky, veľ, veľké lobby sa často zapájajú do konzultácií, ale obyčajní ľudia nemajú tak, na to dostatočné zdroje. Myslím si, že konzultačné obdobia by mali byť preto práve dlhšie.

Ďakujem pani Záborská, teraz pani Basescu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože veľká časť verejných konzultácií súvisí s významnými témami a účasť je obvykle dosť nízka, preto je potrebné implikovať NGOčky, odborárske organizácie, mass média, a treba umožniť prístup všetkým k verejným konzultáciám. Účasť verejnej mienky a, um, je veľmi dôležitá. Preto aj preklady e, dokumentov do všetkých oficiálnych jazykov je nevyhnutný. Treba vyvinúť maximálne úsilie, aby aktívne sa všetci občania EÚ mohli zúčastniť takýchto konzultácií, ktoré doteraz nie sú dobre zorganizované. Rada by som zdôraznila e, význam e, zvyšovania povedomia medzi občanmi, aby vedeli, aké majú e, práva v EÚ. Európska komisia musí prijať opatrenia, aby sa odstranil tento nedostatok komunikácie medzi občanmi a úniou. Ďakujeme teraz pán kolega Tenok. Pán predseda, ja som sa zdržal tohto stanoviska, pretože je samozrejme dôležité, že každý občan by mal mať právo e, na obr- e, obratiť sa na inštitúcie v ktoromkoľvek oficiálnom jazyku. A to treba rešpektovať, ale je tiež dôležité, aby všetky konzultácie mali rovnaký prístup, aby boli prístupné rovnakým stupňom, ale nepodporujem viacjazyčný systém pre e, poslancov i e, úradníkov. Je to príliš neefektívne, príliš drahé. Myslím si, že tie tri pracovné jazyky by stačili. Francúzština, angličtina, nemčina. E, mnohé Mnohé, kraj, mnohé krajiny alebo združenia OSN majú len niekoľko pracovných jazykov a Európska únia v takýchto obdobiach šetrenia naďalej zostáva stále pri 23. Ďakujeme, kolega Tenok. To bolo posledné vysvetlenie k, tejto, k tomuto návrhu uznesenia. A teraz nás nasleduje e, uznesenie k situácii v Tibete a začíname kolegom Hennenom. Uh, Ďakujem, pán e, predseda. Pokračoval by som v svojej analogii Orvelového románu 1984. E, odporujúce si názory v hlave. To je téma, mnoho ľudí možno bude agresívne za e, právo domorodých e, obyvateľstiev e, v chudobných častiach sveta, aby sa ich práva zachovávali, ale budú proti iným, iným oblastiam vo svete. To je ľudsk, ľudská povaha, ale Tibet je osobitne zaujímavý príklad. V tomto parlamente veľmi E, radi e, vyhlasujeme, že sme na strane demokracie a seba určenia, ale keď sa snažíme túto istú logiku aplikovať na EÚ, tak zase začína to dvojité myslenie. Ak Tibetania e, lepšie žijú s, vlastnými zákonmi, prečo Portugalci, Nemci alebo Briti alebo akákoľvek ďalšia demokratická komunita nemôže aké, aké je to zvláštne, že takéto národné sebaurčenie sme rozvinuli ako myšlienku, ale vo vlastnej únii a komunite e, k tomu obraciame chrbát. Ďakujeme kolegovi Henenovi a teraz kolega Butikofer. Ďakujem, pán predseda. Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože ju považ- e, ho považujem za polutovania hodnú provokáciu voči e, politike, voči Číne Týmto by sme vlastne urobili zlú službu e, tejto politike, pretože parlament sa nechal vlastne zviesť k tomu e, malej e, lobby tibetsko-separatistického hnutia vlastne podľahnúť, nechať sa nachytať. To naše vzťahy len naruší. Ďakujeme kolega Bytikofer a teraz má slovo pán Tenok. Hlasoval som za uznesenie e, e, o situácii v Tibete. Tá situácia je naozaj e, veľmi zlá. Je dôležité, aby sa zverejnili informácie. Podporujem výzvy k zlepšeniu zlej situ- ľudskoprávnej situácie a takisto rámec dialogu s Čínou je rozhodujúce, aby čínske orgány zintenzívnili diskusie s predstaviteľmi Dalajlámu Lámu k situácii v Tibete a jediné trvalé e, riešenie bude také, ktoré bude rešpektovať kultúrnu autonómiu, maximálne oddelenie Tibetu od Číny. E, príchod e, čoraz viac Číňanov do Tibetu situáciu len zhorší. Ďakujem. Ďakujem, pán Tenok. Takže toto bola situácia v Tibete a teraz budúcnosť aktu o jednotnom trhu a začne pán kolega Štádler. Včera som už povedal, že som proti tejto, to, tomuto uzneseniu placebo, pretože e, keď si dnes prečítame, čo povedal pán Greenspan, že euro o tri mesiace už bude históriou, tak potom vlastne on tým hovorí, že euro zlyhalo a teraz e, hrozí, že sa rozpadne aj politika jednotného trhu v EÚ, ale za následok to môže mať obrovské čísla nezamestnanosti. A ako my na to reagujeme? Príjmeme akúsi placebo rezolúciu a žiadame ešte ďalšie právne úpravy, ktorým by sme ešte viac stiažili život malým a stredným podnikom. To je zlá cesta. Byrokracia, ktorá sa ešte pridáva e, k vnútroštátnej e, byrokracii, dusí naše podniky. Takto nevytvoríme hospodárske, pracovné miesta a hospodársky rast. Musíme týmto podnikom umožniť dýchať tým, že budeme odstraňovať administratívne prekážky. A e, ja som preto proti tejto, tomuto placebo uzneseniu. Ďakujem, pán Štádler. Teraz pani kolegyňa Macony. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa nezhodujem s predrečníkom. Ja sa domnievam, že parlament veľmi dobre využíval, využil svoje vlastné právomoci vytvorením tejto rezolúcie, tohto uznesenia. Sme v naliehavej situácii. Musíme naďalej vytvárať pracovný trh, robiť v ňom pokroky a musíme vytvárať nie nové zákony, ale musíme implementovať existujúcu legislatívu. Cieľom je, aby zasa sa obnovila konkurencieschopnosť Vidíme, že 90 pracovného trhu to sú vlastne malé a stredné podniky a preto musíme vytvoriť nové pravidla alebo ich pre, prepracovať, aby sme pomohli týmto podnikom. Potrebujeme integrovaný pohľad na politiku investícií. Potrebujeme efekt multiplikácie pre vnútroštátne hospodárstva. Ďakujem, kolegyňa Macony. Teraz pani Nikolaj. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu. Ja sa domnievam, že táto správa je veľmi dôležitý príspevok k vnútornému trhu a táto správa obsahuje víziu a takisto riešenia. Ja sa domnievam, že vnútorný trh je dôležitý prvok koheznosti nášho európskeho projektu. Musíme samozrejme zredukovať o 25 európsku byrokraciu do roku 2020. Všetky členské štáty by sa mali snažiť o to, aby existoval prístup občanov, súkromných osôb aj podnikov k flexibilnejšej administratíve. Ale chcem poukázať aj na ďalší prvok, a to vzájomné uznávanie diplomov, pretože smernica to predpokladá. A to by bol veľmi dôležitý krok k ďalšej flexibilite a k voľnému prístupu k pracovným miestam v Európe. To by malo pozitívne dopady. Ďakujem. Ďakujem pani e, kolegyňa Nikolaj. Pani Rojtova tu nie je, takže na, e, na rad prichádza pán kolega Kelly. Ďakujem. Veľmi rád som zahlasoval za túto dôležitú správu spolu s mojou politickou skupinou. S výnimkou článku 22 som hlasoval e, za. V článku 22 sa hovorí o koordinácii daňových politik. E, z tohto máme trošku obavy a máme tu pochybnosti. A kvôli tejto pochybnosti sme nemohli zahlasovať za a preto sme sa zdržali v tomto bode hlasovania. Avšak v tejto správe je veľmi veľa dobrých tvrdení a ak sa nám podarí dokončiť vnútorný trh, tak budeme schopní už ukončiť túto hospodárskú krízu a smerovať k hospodárskemu rozvoju v Európe. Ďakujem. Ďakujem, kolega Kelly. Teraz pani kolegyňa Basesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože som toho názoru, že jednotný trh predstavuje jeden z veľkých úspechov EÚ a jeho posilnenie je nevyhnutné. Máme síce veľa problémov a ešte sa ešte tento trh nedosiahol celý svoj potenciál rastu, ale jednotný trh nám umožňuje vytvoriť nové pracovné miesta a tiež môže priniesť ekonomický, ekonomický rast. Jednotný trh musí byť podporený všetkými členskými štátmi. Musíme dosiahnuť inteligentný, udržateľný raz a na to potrebujeme konkrétne opatrenia, väčšiu mobilitu kvalifikovaných pracovníkov. Takýmto spôsobom európske hospodárstvo bude konkurencieschopnejšie. Zvorazňujem aj význam odstránenia obmedzení napríklad v prípade rumúnskych pracujúcich na našom trhu. Ďakujeme. A teraz má slovo pán kolega Kamal. Jedna zo smutných vecí v reakciách politikov na finančnú krízu je, že zatiaľ čo na jednej strane sa stiažujú na úsporné opatrenia, neexistuje tu vlastne alternatíva. E, úspory sú dôležité, aby sme zabezpečili že nedostaneme sa do pasce, že viac vydáme prostriedkov, než príjmeme. Ale treba sa tiež pozerať na opatrenia, ktoré e, nakopnú rast a ktoré vytvoria pracovné miesta e, naprieč EÚ. Určite tu nie je lepší nástroj pre tých, pre, e, čo sú skeptici, i pre tých, ktorí veria v spoločný trh. Naozaj potrebujeme pokračovať v podporovaní spoločného trhu a vítame návrhy pre spoločný trh. Ide o e, redukovanie bariér a e, mnohé priemysle, priemyselné oblasti sa skrývajú za protekcionizmus. Vytvorme e, platformu, e, pretože inak mnohé podniky budú odchádzať na iné trhy než európske. Ďakujeme kolega Kamal. A teraz kolega Tenak. Ja som za, hlasoval za toto uznesenie. Spoločný trh je jeden z mála triumfov EÚ. Sú tu veľké prínosy pre všetkých občanov a mnohé príležitosti pre európske podniky. je to tiež motor ekonomického rastu a zamestnanosti. V terajšej klíme však musíme sa mať na pozore, aby e, banková a fiškálna únia nezmrazila finančný sektor Spojený, Spojeného kráľovstva odseklo ho od e, kontinentálnej Európy. Malo by byť v našom záujme vytvárať kľúčovú legislatívu pre rast. Takto môžeme posilniť efektívnosť e, smernice o službách, odstrániť e, byrokraciu a pomôcť pohybu, voľnému pohybu služieb a kapitálu. Ďakujeme toľko k vysvetleniam hlasovaní o akte pre spoločný trh. Teraz vysvetlenia hlasovania, pokiaľ ide o budúcnosť európskeho práva obchodných spoločností. Prvou je pani Maconi. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože si myslím, že je dôležité, aby takýmto spôsobom eh, ten, eh, to, ten krok, čo urobila Európska komisia, je veľmi dôležitý. A a to by sa malo týkať aj budúcnosti európskeho práva spoločnosti. Tak ako vyplýva z existujúcich štúdí, tak sa ukazuje, že čím ďalej, tým viacej firiem a spoločnosti pôsobí cezhranične na vnútornom trhu. Takže je potrebné, aby systémy e, práva obchodných spoločností bolo, boli homogenizované. A prínos tohto uznesenia je hlavne v tom, že sme dali komisii možnosť, ako by, sa, ako by mala postupovať, čoho by sa mala držať. Hlavné slova, transparentnosť, homogenita, zjednodušovanie, podpora mobility a podpora malých a stredných podnikov. Ja dúfam, že komisii sa podarí toto dosiahnuť a bude to realizovať. Ďakujeme. Kolegyňa Mazony, pani Rojtová na delenie je prítomná a preto pán kolega Bielan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Všetky aktivity, ktoré majú posilniť transparentnosť a harmonizovať obchodné pravidlá, to všetko je blahodárne pre firmy, aby sme dosiahli väčšiu konkurencieschopnosť na trhu. A to sa týka, na trhu, a to sa týka aj práva obchodných spoločností hlavne v niektorých členských štátoch sú veľké ťažkosti pri interpretácii platnej legislatívy alebo pri rôznych aktéroch. Ja som hlasoval za toto uznesenie, pretože poukazuje na zjednodušenie postupov práva obchodných spoločností a tiež znižuje administratívnu záťaž. Je potrebné, aby sme mali spoločné pravidlá napríklad v oblasti ochrany pobočiek a vytvára správnu a jasnejšiu právnu štruktúru. Snažíme sa vytvoriť štatút európskych súkromných firieb a to je v záujme malých a stredných podnikov. Ďakujeme, pán kolega Bielan. A teraz pani Ďakujem pekne. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože európske práva obchodných, európske právo obchodných spoločností prispieva k dobrému fungovaniu jednotného trhu. Je to nevyhnutné právo, lebo ochraňuje právo akcionárov a môže zaručiť aj právnu istotu. EÚ potrebuje rámec, ktorý sa prispôsobí súčasným potrebám spoločnosti. Nesmieme zabúdať na vývoj európskej ekonomiky. Je nevyhnutné harmonizovať normy. Len takto to pôjde v prospech akcionárov, ale aj klientov je dôležité poukázať na úlohu obchodných spoločností v ekonomickom raste a v inováciách Musíme si uvedomiť, aké normy súvisia s riadením a nesmieme zabúdať na sociálnu zodpovednosť firiem. Táto úprava má zabezpečiť jednoduchšie a prístupnejšie používanie regulácie pre všetkých zainteresovaných. Ďakujeme pani kolegyňa Basesku. Toľko k téme budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností. Teraz vysvetlenia hlasovania, pokiaľ ide o E, rozmach, ktorý je zameraný na pracovné miesta. Pani Maconi musela odísť a preto kolegyňa Nikolaj. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V súčasnom kontexte správa v súvislosti s, s oznámením komisie je veľmi e, dôležitá Rada by som upozornila na realistický spôsob, ako sa vyhodnotila situácia pracovného trhu v EÚ. Hlavne dve veci sú dôležité. V správe sa hovorí, že neexistuje prepojenie medzi odbornou prípravou a mm, skutočnými reálnymi podmienkami na pracovnom trhu, pretože chýbajú inžinieri v určitých oblastiach alebo špecialisti, takže na európskej úrovni by sme mali náš vzdelávací systém, hlavne odborná, odborné vzdelávanie, by sme mali orientovať, aby sme videli, čo skutočne potrebuje pracovný trh. Súhlasím s tým, že sa e, znížia e, dane v pracovnej oblasti, pretože niekde je daňové zaťaženie prílišné a to nie je atraktívne pre e, zamestnávateľov. Táto správa je veľmi dôležitá a v budúcej perspektíve to budú musieť brať do aj všetky členské štáty. Ďakujeme. Teraz má slovo pán kolega Henen. Ďakujem, pán eh, predsedajúci. Smerom k takémuto eh, oživeniu hospodárstva, no už to je názov, eh, myslím si, že vám môžem teraz prislúbiť, že to bude môj posledný odkaz k Orvelovi tieto všetky prísľuby obnovenia pracovných miest to už sme mali dávno. Keď som bol nový poslanec, e, sluboval to Lisabon. Slubovali sme si, že budeme najkonkurencieschopnejšou ekonomikou vo svete v roku 2010. Tento rok dávno uplynul, ale ako to všetko má fungovať. Potom tu bolo euro, to bola jedna z najväčších argumentácií v prospech e, monetárnej únie, že sa nakopne rozvoj v celej eurozóne. Ale ako dopadlo toto? naš, naša, naša posledná stratégia. My, politici, jednoducho nevieme vytvoriť e, pracovné miesto, my ich nedokážeme legislatívne vytvoriť. Berú sa iba e, pre, pre, peniaze daňových poplatníkov zo súkromného sektoru, kde sú tak potrebné. Mali by sme aspoň prestať e, ničiť pracovné miesta, aby naozaj ekonomika, skutočná ekonomika si sama mohla vytvárať pracovné miesta. Ďakujeme kolega Henen. A teraz má slovo pani Harkin. Ďakujem, pán predsedajúci. Súhlasím s pánom Hanánom. Samozrejme, je to inšpirujúci názov, ale pravda je taká, že ak takýto názov použijeme, tak e, musíme aj splniť to, o čom hovorí. A v tomto kontexte bolo dnes e, predpoludním veľmi e, dôležité, že sme odhlasovali balík pre investície, pretože musíme občanom vyslať odkaz, že naozaj sa snažíme vyvážiť úspory aj investíciami pre tvorbu pracovných eh, miest. Dúfam, že rada takisto počúva túto diskusiu. Keď írsky občania zahlasovali za fiškálny kompakt, tak očakávali určite aj investičný pakt ako súčasť celkového balíka. Je pravda, že európske inštitúcie majú len obmedzené právomoci pri tvorbe pracovných miest. Ide samozrejme aj o také opatrenia ako vzdelávanie alebo voľný pohyb e, vzdelaných občanov. To sú veľmi dobré iniciatívy e, komisie, ale je treba využívať napríklad aj Európsky e, globalizačný fond. Ten by sme nemali zrušiť, aby sme mohli odškodňovať prepustených pracovníkov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Kelly. Ďakujem. Pán predsedajúci, ja som urobil jednu malú chybu v hlasovaní. Ja som chcel hlasovať za v každom hlasovaní eh, s mojou stranou, ale pri prvom hlasovaní som eh, bohužiaľ stlačil zlý gombik, takže ja sa eh, porozprávam o tom s našou parlamentnou službou. V súčasnosti 68 percent um, pracovných miest, ktoré sú e, neisté a pán Henen spomínal, že politici samozrejme môžu vytvárať pracovné miesta, respektíve nemôžu vytvárať pracovné miesta, ale môžu vytvárať podmienky na ich vytváranie. Komisár Barnier to spomínal, napríklad ukončenie vnútorného trhu, normalizácia, elektronický obchod a tak ďalej a, a európsky patent. Toto všetko spolu by mohlo pomôcť a dúfajme, že aj pomôže do roku 2020 aby sme e, splnili náš cieľ 75-percentnú zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem a teraz kolegyňa Basesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože súhlasím, že ekonomické oživenie EÚ závisí od možnosti vytvárať pracovné miesta. Už sa hovorilo o potrebných opatreniach komisia prišla s návrhmi a rada prijala rozhodnutia a teraz je moment, aby sa to uviedlo do praxe konkrétnymi účinnými opatreniami. Komisia nám musí vysvetliť, aká je jasná situácia, pokiaľ ide o tých 82 miliónov eur, ktoré by mali ísť malým a stredným podnikom, aby sa vytvorili pracovné miesta pre mladých. Potrebujeme aj špecifické programy pre mladých podnikateľov Predložila som písomnú otázku na komisiu. Podporujem vytváranie záruk pre mladých ľudí a dúfam, že tento návrh sa schváli ešte do konca tohto roka. Takýmto spôsobom sa môže konkrétne uľahčiť e, to, že človek ukončí štúdia a dostane prvé e, pracovné miesto a zároveň sa zníži nezamestnanosť mladých. Ďakujem pani Basesku. Teraz pán Kamal. Very much. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto rozprava o obnove ekonomiky zdôrazňuje, aké máme ťažkosti medzi ľavicovým intervencionizmom štátu a medzi liberálnym a pravicovejším prístupom k ekonomike. Tí, ktorí sú naľavo, sa domnievajú, že sa dajú využiť e, peniaze daňových poplatníkov na vytváranie umelých pracovných miest a chcú, aby čo najviac ľudí využívalo blahobyt. A počas e, volebnej kampane vždy varujú svojich voličov, že ak budete voliť pravicu, stratíte svoje pracovné miesta. A pravičiari sa domnievajú, že je možné e, vytvoriť dobre podmienky pre rast a je dobre odstrániť vládu, aby nestala v ceste podnikateľom, pretože tí naozaj vytvárajú udržateľné práv, pracovné miesta. Vytvárajú také pracovné miesta, ktoré nezáležia, pardon, nezávisia od e, zásahov štátu do ekonomiky. Ďakujem. Ďakujem, pán Kamal. Toľko vysvetlenia hlasovaní k návrhu smerom k oživeniu hospodárstva a tak ďalej. A teraz pristúpime k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Pani Macony musela už bohužiaľ ísť a preto e, začne pani Nikolaj. E, Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasovala som za toto uznesenie z dvoch dôvodov. Vieme, že tento fenomén existuje a z náboženských dôvodov pretrváva. Je to barbarský prístup, je to e, skutočné násilie na ženách a postihuje viacej ako 500 tisíc žien. Ja si myslím, že to musíme jednoznačne zastaviť a podporujem to, že sa o tom hovorilo a o tejto téme aj v OSN Veľmi ma znepokojuje táto téma. Tento fenomén bohužiaľ naďalej narastá aj v Európe a to je nepriateľné podľa mňa v niektorých krajinách, e, kde sa toleruje takáto praktika a preto e, je to veľmi alarmujúci signál a my musíme vyslať oveľa silnejší signál proti. Pani Záborská. <clears throat> Vielen Dank, Herr Vorsitzender

musíme nekompromisne bojovať proti tomuto činu aj na území európskej únie. ďakujem. ďakujem pani záborská. pani bsescu hlasovala som za toto uznesenie pretože Mrzačenie pohlavných orgánov je barbarská praktika a nepriateľná v tomto storočí a má obrovské fyzické aj psychické dôsledky pre ženy. A tieto dôsledky môžu vytvoriť potom dlhodobé zdravotné problémy a dokonca spôsobiť smrť. Hoci existujú zákony, ktoré túto praktiku zakazujú, bohužiaľ naďalej sa realizuje v mnohých krajinách a postihuje viacej ako 3 miliónu ľudí na svete a sú aj ženy, ktoré e, takto trpia v EÚ. Vo Francúzsku prebieha súdny proces proti jednej osobe, ktorá e, spôsobila to, že štyri jej cery boli takto pohlavne zmrzačené. OSN tiež príjme rezolúciu v tomto zmysle a ja podporujem kampaňu kampaň, informačnú kampaň, aby sme informovali o rizikách z tohto chorenia. Teraz pán Tenok. Pán predsedajúci, ja som zahlasoval za toto uznesenie o mrzačení ženských pohľavných orgánov. Asi 140 miliónov muž, e, žien a detí na celom svete žijú s následkami tohto zásahu. 500 tisíc je ich v Európe a bohužiaľ aj v mojom, mojom volebnom obvode e, v Londýne existujú. V africkom rohu sa toto často robí. Nie je to požiadavka žiadneho náboženstva, je to barbarský postup. E, často sa to týka dievčat, ktoré majú menej ako 15 rokov a sú z toho dlhodobé e, dôsledky na zdravie zrazeniny, e, krvné zrazeniny, infekcie, komplikácie počas tehotenstva. Toto všetko môže byť potom až osudové pre tú ženu a preto chceme, aby valné zhromaždenie OSN toto na celom svete e, zakázalo a chceme, aby aj na úrovni členských štátov EÚ sa toto kriminalizovalo. V Spojenom kráľovstve by sme mali prísnejšie trestne stíhať e, rodičov aj ľudí, ktoré takéto zároky robia. Musíme e, vyvíjať a podporovať kultúrnu citlivosť voči tomuto fenoménu, ktorá je zatiaľ bohužiaľ veľmi nízka. Ďakujem, pán Tenok. Takže toľko vyhlásenia k, k mrzačeniu ženských pohľavných orgánov. A teraz sa dostávame k vysvetleniam hlasovaní o poslednom návrhu uznesenia a to sú chybné silikovanové implantáty. Pani Záborská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda aféra s prsnými implantátmi je výsledkom ľudskej nezodpovednosti

Ďakujeme kolegyňa Saborská. Toľko e, vysvetlenia hlasovaní k tomuto uzneseniu o chybných silikonových implantátoch. Tým pádom sme ukončili e, e, vysvetlenie. Chcem poďakovať tlmočníkom, pani kolegyni Záborskej i našim zamestnancom. Vidíme sa opäť o tretej.